civilných eh, aktivít. Sme veľmi radi, že tu máme aj eh, veliteľa, máme tu eh, nášho kolegu, ktorý dva roky veľmi úspešne viedol misiu v Gruzinsku. Veľvyslanec Harbour nás navštívil aj minulý rok a je to zhruba, zhruba rovnakom čase roka, aby sme hovorili o tejto téme. Odvtedy má na starosti CPCC, je to naozaj veľmi dôležitá štruktúra, pretože tá zodpovedá za všetky civilné misie Európskej únie, ktoré spadajú do mandátu CPCC. Nezabúdajme, že tie tvoria výraznú väčšinu našich e, zahraničných misií. CPCC je štruktúra, ktorá si e, ktorá mala veľkú mieru pozornosti z nášho podvýboru, pán veľvyslanec, aj vďaka tomu, že pravidelne organizujeme vypočutia, zároveň navštevujeme viaceré misie priamo v teréne. Nebudem teraz vymenovávať všetky, a nedávno sa v našich správach objavil aj odkaz na tieto misie. Je tu pán Gualtieri, nedávno napísal správu, kde sme veľmi pozorne sledovali e, to, aby CPCZ dostala bezprostredné pomôcky, vďaka ktorým dokáže zabezpečiť, že ich misie budú úspešne dotiahnuté do konca. Je to veľmi dôležitá práca, ktorá si vyžaduje to, aby, um, aby boli všetky nástroje dostupné a vieme, že CPCC potrebuje adekvátne zabezpečenie zamestnancami a personálom tieto napätia v oblasti nedostatku zamestnancov sú jedným z kľúčových aspektov, najmä keď ide o plánovanie budúcich civilných a vojenských operácií. V niektorých oblastiach sme možno až príliš ambiciozní, dalo by sa povedať. Rozhodne teda, najmä keď hovoríme o potrebe vytvárania Samostatné jednotky, ktorá bude dozerať na, na priebeh civilných a vojenských operácií. To je čosi, po čom sme volali už veľmi dlho. Podľa nás to dáva rozhodne význam, keď si uvedomíme, aký širokú, akú širokú škálu rôznych operácií, rôznych aktivít musí Európska únia zabezpečovať. A stále veľmi radi zabezpečíme to, že e, naša, naše civilné zložky budú mať takúto koordinačnú jednotku Napríklad e, by sme takúto e, koordinačnú jednotku potrebovali, ak by sme zvážili spustenie misie pre Líbiu. Spomeniem teraz to viaceré misie, všetky sú rozhodne veľmi dôležité. Tá hlavná sa nachádza v Kosove, potom je to aj Afganistan, potom je to misia v Gruzínsku, ktorú určite dobre poznáte, e, Európska misia v Bosne a Hercegovine, je tu EUPOL v palestinských okupovaných územiach potom je tu e, misia na hraničnom prechode Rafah, Eulex v Iraku, Eupol v Kongu. K tomu budeme mať počatie budúci týždeň. A medzi týmito misiami máme máme aj niektoré, ktoré majú veľmi krátko trvajúci mandát a tento mandát už čoskoro skončí a môžem rozmýšľať nad tým, aký typ organizácie budeme potrebovať pre takéto misie. Účelom nie je teraz vymenovať všetky misie a prejsť celým zoznamom. Dôležité je, aby sme pracovali na budúcom eh, inštitucionálnom pozadí CPCC boli tu zmeny, ktoré vyplývali zo zavedenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Niektorí kolegovia môžu mať špecifické otázky k konkrétnym bodom, ale v zásade ten hlavný cieľ je taký, aby sme dospeli si všeobecnému prehľadu hľadom CPCC, a teda na základe tohto úvodu mi dovolte dať vám slovo, vážení poslanci. CPCC je súčasťou štruktúry riadenia rizík eh, v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v rámci organigramu tejto služby, ktorý určite dobre poznáte, sme v tom pravom hornom rohu. A všetci sídlíme na e, Kortenbergu, nedaleko novej budovy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Takže aké sú tie základné štruktúry a ak tu správne chápem e, to, čo povedal pán predseda, nebudeme teraz tak veľmi trvať na samostatných misiách, ako skôr budeme hovoriť o tej e, koordinačnej jednotke, tej hlavnej štruktúre tu v Bruseli. E, keďže ja som prvý šéf takéto štruktúry alebo takéhoto orgánu, ktorý vystupuje pred Európskym parlamentom, rád by som spomenul kontext Aha, tak tu hovoríme o e, vlastne plánovacích možnostiach, plánovacích kapacitách, organizačných a dediacich kapacitách, zároveň dohľade nad vojenským personálom a krízovým riadením, predovšetkým prostredníctvom politického riaditeľstva. E, my fungujeme e, vlastne okolo týchto všetkých činností. Tie inštitúcie, pre ktoré hlavne pracujeme, je SIVKOM, Európsky vojenský výbor, ale to sú teda hlavne tí, tí vojenskí zamestnanci, ktorí pracujú pre tento vojenský výbor a potom samozrejme EPS, e, Európska služba pre vonkajšiu činnosť. V rámci našej periférie sú to e, organizácie ako Torechon, SEDCEN, Európska bezpečnostná a obranná agentúra e, v Madride, Európska bezpečnostná agentúra v Bruseli, a nový ISS, čiže Inštitút pre strategické štúdie v Paríži. Čiže čo, čo špecificky robíme my ako CPCC? V zásade historicky pochádzame e, z jednotky 9 e, generálneho riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy. Ale v minulosti, keď bolo pomerne veľa civilných misií organizovaných na pôde Európskej únie, e, rozhodli sme sa, že potrebujeme špecifickejšiu a profesionálnejšiu štruktúru, ktorá bude môcť tieto operácie viesť a riadiť a práve na základe toho vzniklo CPCC. V súčasnosti máme 8 misií. Historicky sme mali 15 civilných misií z 23 spoločne. Zvyšných 8 misií bolo vojenských. Nedošlo k žiadnej, alebo nikdy sme nemali zmiešanú civilno-vojenskú misiu. Hoci to môže byť dôležitý prvok rozvoja do budúcnosti. Uvedomujete samozrejme, že európska bezpečnostná a obranná politika sa vyvíjala ako e, historická skúsenosť na základe rozpadu e, balkánskych štátov a tento proces bol ukončený vďaka veľmi dôležitej úlohy NATO a Spojených štátov amerických prostredníctvom vojenských misií. A teda myslím si, že tieto inštitúcie sú ešte stále pomerne mm, kladú príliš veľký dôraz na vojenskú stránku veci. Pričom väčšina týchto misií, ktorá zahrňa len polovicu personálu, tak tie zahrňajú naše, e, naše misie a náš personál. Zhruba čo robíme e, v rámci každodennej činnosti, koordinujeme tieto aktivity, získavame ich správy, snažíme sa ich e, vlastne takýmto spôsobom e, presunúť ďalej do PSC a ostatným inštitúciám, ktoré majú záujem o dennodennú, každodennú prácu. E, zaoberáme sa aj jednotlivými incidentami, zaoberáme sa tým, čo by sa malo zmeniť, čo by sa malo posunúť dopredu, komunikujeme so zástupcami hostiteľských krajín, navštevujeme misie, aby sme mali konkrétnu predstavu o tom, čo sa deje priamo v teréne, to je v zásadne zásadne aj aktivita v oblasti podpory misií. Podpora misií znamená ľudské zdroje, financie a obstarávanie e, v oblasti kapitálových výdavkov. Najdôležitejším aspektom je práve oblasť ľudských zdrojov. Máme približne 4000 zamestnancov v rámci týchto 8 misií, e, čo len veľmi skromný počet v porovnaní s inými inštitúciami, ktoré zasielajú misie do terénu, ako napríklad Organizácia spojených národov. Nemám presné číslo, ale oni majú zhruba 30 tisíc ľudí. Takže vidíte, že my sme ešte stále pomerne e, drobná e, organizácia, sme menšie ako NATO, sme malá organizácia čo do počtu civilných misií, najmenšia ako OECD. Takže to je práve tá oblasť, v rámci ktorej pôsobíme a, a to sú aj tie inštitúcie, s ktorými si konkurujeme navzájom pri zabezpečovaní personálu minimálne z našich členských štátov, pretože všetky členské štáty Európskej únie poskytujú veľmi dôležitý diel personálu pre OECD, OSN aj NATO. Je mimoriadne dôležité mať dostatok personálu Samozrejme, finančná situácia členských štátov v danom momente je v tomto smere rozhodujúcim faktorom, aby bolo zrejme, aby sa dalo vlastne vyčísliť, koľko zamestnancov, koľko personálu nám vedia poslať. Je to zložitá situácia, pretože kríza e, sa nevyvíja e, zároveň s podnikateľským cyklom a nepo, veľmi neprospieva situáciu v oblasti verejných financií v jednotlivých členských štátoch. A teda Ďalším dôležitým aspektom v prípade ľudských zdrojov je otázka kvalifikácií. Potrebujeme kvalifikovaný personál. Veľká časť toho, čo máme k dispozícii, sú policajti. A ako určite viete, tu je jeden veľmi dôležitý rozdiel medzi policajtami a vojenskými zamestnancami, ktorá spočíva v tom, že vojenský e, personál, na rozdiel od toho, čo nám väčšinou hovoria ministerstva obrany, sú viac menej vždy k dispozícii. Ale policajti musia byť podstate vyňatí zo svojej služby, kde chýbajú. Najmä ministerstvám vnútra vždy veľmi chýbajú, ministerstva vnútra e, z povahy svojej činnosti nie sú tak e, upovedomené o situácii vo svete a ministerstva vnútra neradi vyčlenujú personál a vyžaduje si to neustále kontakty, aby sme dokázali zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov. Takže Kľúčový problém pri organizácii týchto misií je otázka dostatočného počtu adekvátne kvalifikovaných ľudských zdrojov. Oblasť financií vynakladáme, teraz som to práve spočítal, vynakladáme to číslo nebude úplne presné, pretože náš rozpočtový cyklus a vynakladáme zhruba 300 e, miliónov eur každý rok pre naše misie to sú denné, to sú denné náhrady, teda diety, e, to nám doplňajú aj členské štáty. Základná mzda je platená členským štátom, my im dávame, my im dávame e, diety, podobne ako OSN. A, a samozrejme platíme aj ten personál, ktorý nám členský štát nedokáže, členské štáty nedokážu postihnúť. Tých musím zamestnať na otvorenom trhu, tak povediac. Ďalšia dôležitá časť financií sa týka vybavenia a najdôležitejšia časť sú práve obrnené vozidlá. Musíme ich obstarávať tu na európskom trhu. A to je práve oblasti verejného obstarávania, ktorá je pre nás e, veľkým problémom. Obstarávanie je riadené finančnými, alebo teda usmerňované finančnými nariadeniami Európskej komisie a toto finančné nariadenie, ako dobre viete, bolo pôvodne vytvorené pre úlohy, ako je spoločná polnohospodárska politika, pre od oblasť eh, rozvoja, spolupráca a tak ďalej. A práve preto je zamerané na metodické plánovanie výdavkov a teda eh, tam dochádza k oveľa väčším meškaniam a eh, vlastne prešlapom, alebo teda zdržaniam, než si môžeme dovoliť v prípade riešení krízových situácií. Takže to je jedna z tých veľkých víziev, ktorým čelíme v oblasti civilných misií. A potom vlastne okrem dennodennej podpory misií a plánovania máme aj takú každodennú koordináciu, zasielame správy vysokej zástupkyni, rozmýšľame nad tým, čo by sme dokázali zmeniť v oblasti um, tréningu, prípravy, opätovného nasadzovania Zároveň premyšľame nad tým, ako by sme dokázali zabezpečiť adekvátnu podporu pre, eh, pre tieto misie, aby, ako dokážeme auditovať ich efektívnosť, ako dokážeme merať úspechy týchto misií. A toto je mimoriadne citlivá oblasť, pretože úspešnosť misií eh, nezávisí len od adekvátneho riadenia, ale do veľkej miery závisí aj od vonkajších dát čiže e, od prístupu konfliktných strán priamo v teréne. Dokážeme ich posunúť k dohode, dokážeme ich vlastne viesť k tomu, aby dokázali spolupracovať e, pri e, umožňovaní mandátu misie. Nevždy je tomu tak. A teda úspech je do veľkej miery ovplyvnený vonkajšími faktormi. A práve preto je tak ťažké ho merať. ťažko je dospieť k záverom ohľadom toho, čo táto misia môže robiť lepšie, čo, da, čo môže robiť eh, inak a to je práve veľmi dôležitý prvok, keď robíte audity misií. Potom samozrejme poskytujeme komu poradenstvo pre Relax, a najmä pre PCE, našla hlavného zákazníka. Takže aké sú naše rozdiely v, v štruktúrach krízového riadenia v súvislosti s CNDP a s vojenským personálom? Máme úplnú nesymetriu úloh v porovnaní s vojenskými pracovníkmi. Vojaci, na rozdiel od nás, nevykonávajú misie. Možno viete o tých diskusiách, ktoré prebiehali napríklad v hlavných veleniach operácií a podobne. Nie je tu žiadna dohoda v členských štátoch, aby vojenskí pracovníci boli operatívnym štábom, ktorý by mohol viesť misie. Misie sa vedú od najmä z z Potsdamu alebo z iných e, veliteľstiev, ale Brusel ešte stále to nemôže robiť. Takže EUNS je hlavne poradcom vojenského výboru a vojenský výbor e, radí vysokej predstaviteľke a PCE v oblasti vojenských operácií. Ale tam je to e, potom, pokiaľ ide o nás, my tiež radíme, ale my hlavne vykonávame operácie. V tom je ten rozdiel. Potom je tu politické riaditeľstvo krízového manažmentu, s ktorým sme mali a máme aj mnoho spoločných oblastí pretože CNDP sa zaoberá aj misiami, ale aj vojenskými, našimi misiami, ale aj vojenskými misiami. A hlavný rozdiel je, že CNDP sa zaoberá misiami pred ich rozvinutím. To znamená, keď nastane kríza a dochádza ku koncenzu v EÚ vyslať misiu, tak potom CNDP vstupuje do hry a pripraví koncepciu krizového manažmentu. Samozrejme, do toho sme aj my zapojení, pretože to nie je len politická a strategická práca, ale aj práca mm, e, v tejto oblasti a my radíme potom CNDP v tom, čo my dokážeme spraviť, potom oni vypracujú koncepciu, potom rada rozhodne o misii a ďalším krokom bude, že my vypracujeme e, koncepciu operácií a poradíme budúcemu vedúcemu misie v príprave jeho pláne. Tento spôsob plánovania sme prevzali z NATO a prispôsobili ho civilným podmienkam. Ale keď sme mali v roku 2003 prvýkrát civilnú misiu v Bosne a pravdepodobne v najbližšej budúcnosti sa táto misia ukončí, alebo jej rozsah sa výrazne zmenší, tak v roku 2003 sme nemali žiadne iné plánovacie postupy, len to, čo malo NATO. Takže sme to prevzali z NATO a prispôsobili našim konkrétnym podmienkam. A potom ako náhle máme krízový manažment a rozhodnutie rady, tak uskutočníme misiu. Keď misia musí zmeniť svoje strategické smerovanie, tak znovu vstupuje do hry CNDP a vypracúva strategické posúdenie misie, o ktorom sa potom rokuje v PSE a potom sa môže mandát zmeniť. Takže vidíte, že dosť konáme, e, spolupracujeme e, s inými útvarmi. Máme spoločné oblasti, ktoré sú veľmi produktívne, ale nemáme mnoho spoločného s vojenskými pracovníkmi EÚ, pretože naše misie sú zatiaľ úplne oddelené a spolupráca je na úrovni poradenstva. Avšak veľký potenciál Európskej únie je v tom, že bude mať veľkú škálu nástrojov k dispozícii, ktoré budú vhodné pre vojenské aj civilné misie a všetka tá práca, ktorú robí komisia so svojimi nástrojmi, môžete robiť aj riadenie konfliktov civilnými prostriedkami. To znamená, že civilná misia spolupracuje s európskou delegáciou alebo prostredníctvom tejto komisiou, aby posilnila prácu civilnými prostriedkami a v zásade by sme mohli mať aj civilnú vojenskú misiu. Takže myslím, že ten, túto nástrojovú výbavu musíme zjednotiť a jeden z návrhov, ktoré sú na stole, je tzv. Weimarský návrh Nemecka, Francúzska a Polska, ktorý naznačuje alebo uvádza spoločné operatívne veliteľstvo v Kortenbergu a my by sme spolupracovali s vojakom. Ehm, línia velenia by bola stále ešte oddelená, pretože aj pri kombinovaných misiách musí byť velenie odčlenené vzhľadom na charakter misie ale tam, kde e, potrebujeme užšiu spoluprácu, tak by sme mohli mať civilno-vojenskú misiu, ktorú e, máme my a potom nejaké národné veliteľstvo vo Francúzsku, Nemecku, Anglicku. Takto vyzerá ten návrh, ktorý je predložený a či sa zrealizuje alebo nie, bez ohľadu na to budeme musieť nájsť spôsob užšej spolupráce s vojenskou zložkou, aby sme mohli ponúknuť a naplánovať integrované misie a úplne využiť potenciál EÚ, ktorý je v tejto súvislosti oveľa lepší, než je v prípade OSN. Keď bereme tú civilnú časť misií, to znamená aj tie naše suborganizácie, E, a musia vychádzať, alebo tam sa musia spoliehať na financovanie inými štátmi, napríklad aj Európskou úniou. Takže toľko na úvod a veľmi rád by som si vypočul teraz vaše vyjadrenia a otázky, na ktoré s radosťou odpoviem. Ďakujem veľmi pekne a za vaše úvodné vystúpenie. A začal by som s otázkami ja. Moja prvá otázka sa týka veľmi dôležitého bodu, ktorým vy a ktoré poznáte vy ako vedúci misi priamo z terénu. A to sú tie známe problémy spojené s verejnými súťažami na dodávky materiálu a výzbroje alebo vybavenia. A vy ako vedúci misie musíte venovať veľa času prípravnej fáze misie a tam sa investuje aj veľa peňazí, aby ste zvládli tieto problémy a mali k dispozícii výbavu, materiál a podobne. Došlo k nejakému pokroku v myšlienke vytvorenia nejakého skladu vola kde? Takže chcem sa spýtať, je to úžasné, že máme takúto veľkú e, sálu, ale mám trocha problémy s technikou, hovorí pán predseda. Takže máme určité vybavenie a materiál, ktorý potrebujete pre rozvinutie misií a určite chceme uľahčiť e, život vedúcich e, misií. To bola tá otázka tohto skladu. A druhá otázka sú ľudské zdroje, pracovníci, personál. Poukázali ste na problémy, ktoré existujú v mnohých členských štátoch, keď ide o to, aby dali k dispozícii pracovníkov, čo ja viem v oblasti súdnictva. Keď si pozrieme Um, vnútroštátne politiky, tak uh, sú tam veci, ktoré považujú za dôležitejšie než uvoľnenie pracovníkov na misie EÚ. Ja os... teda chcem sa spýtať, že koľko priestoru máte potom vy ako vedúci misie? Ide všetko cez predstaviteľ Cox alebo alebo máte troška priestoru na to, aby ste mohli do toho aj priamo vstúpiť a komunikovať s ministerstvami. Potom je tu otázka aj našich kolegov v národných parlamentoch. Môžete sa obrátiť priamo na nich a určite viete o mnohých citlivých miestach z teda z vnútropolitického hľadiska. Tam vám môže KOPS nejako pomôcť? Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pán Háber, vitajte tu v našom podvýbore. Je to všetko veľmi také zvláštne. Nepočul som váš mikrofón, ale tlmočenie funguje. Takže ešte jeden aspekt, na ktorý kolega Danžan už, naho, e, ktorý už naznačil. Týka sa obstarávania. Hovorilo sa, ak nechceme mať ten sklad, alebo ak sa to nezdá vhodné, tak by sme mohli miesto jednotlivých obstarávaní pre takéto misie e, uzatvárať možno rámcové zmluvy s firmami, to znamená mať verejné súťaže na rámcové zmluvy, kde by potom EÚ pre všetky rôzne misie využila tie výsledky týchto súťaží napríklad rámcová zmluva s firmou na dodávky automobilov. Možno by to išlo potom rýchlejšie. To by mohla byť alternatíva, ak nechceme mať takýto sklad e, nástrojov, vybavenia, materiálu. Potom ste ešte spomenuli, ako ťažko je práve v oblasti polície nájsť kvalifikovaných spolupracovníkov v členských štátoch. Potom je tu ale ešte ďalšia, ďalší problém s týmto, pretože aj na to má snahu získať civilné štruktúry alebo e, vypracúvať e, komplexné misie pretože je tu tento civilný aspekt EU misií a NATO považuje za veľmi vhodný a chcelo by to tiež využiť. Neznamená to, že sa táto problematika ešte zostri. Potom ste hovorili o operatívnom veliteľstve, o v iniciatíve Weimarského trojuholníka. Poľské predsedníctvo tiež povedalo, že to bude ďalej sledovať. Možno budeme mať aj výsledky, z ktorých sa môžeme poučiť v prípade libijského konfliktu. Čo mne nie je ale celkom jasné je, vy ste to tiež povedali, že v Kortenbergu by mal byť, na Kortenbergu by mali byť e, nejaké také operatívne veliteľstvo, ale potom by tam boli ešte tie hlavné mesta. Takže ako to vlastne má byť? Podľa mňa je dôležité aby plánovanie e, sa realizovalo tu v Bruseli, ale aby sa to potom aj zrealizovalo. A ja neviem, že či to je to, čo nechcete a možno preto to voláte trocha inak, alebo tu nie je takýto reflexia, neviem. Takže aká je tá plánovaná situácia? E, pani Eštonová chce 20. júla dať e, čiastkovú správu o SOBP. Takže ako to vidíte? Chcem sa spýtať, či vás CCCP troška nebrzdí vo vašich snahách. Pán Gualtieri za skupinu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám, pán Veľvysán, že ste medzi nás prišli. Vítajte v parlamente. Sme presvedčení, že budeme mať e, trvalý vzťah s týmto strategickým orgánom EPCC. A ako náš predseda už povedal, náš podvýbor vypracoval tento rok výročnú správu na túto tému a je v nej niekoľko návrhov, z ktorých niektoré sa týkajú úlohy a štruktúry CCCP. Takže ja by som sa chcel na chvíľu vrátiť k týmto, záujm, e, k týmto návrhom a hovoriť o nich. V prvom rade parlament riešil otázku toho, aké sú ľudské zdroje, ktoré malo CCCP k dispozícii z hľadiska primeranosti na úlohu, ktorú majú plniť? To je moja prvá otázka. A e, zaujíma ma aj váš e, personálny plán Veľmi ma zarazila tá skromnúčka úroveň ľudských zdrojov, sladom na tú obrovskú úlohu, ktorú máte. Bol by som rád, keby ste sa aj k tomuto vyjadrili. Po druhé, ako fungujú operácie, ako sa vedú re, e, operácie, keď si pozriem ten e, plán, personálneho vybavenia na CCCP, tak vidím, že sa delí na misie takým spôsobom, ktorý naznačuje, že počet ľudí nie je nejako v pomere s úlohou. Niekde je málo ľudí, niekde je veľa ľudí. Takže aké kritéria uplatňujete pri e, rozdeľovaní funkcií? A potom vzťahy s odbormi, službami komisie, ktoré dohliadajú na rozpočet. Ako vidíte v správe parlamentu, tak sme prišli s návrhom, a Vychádzame z návrhu vašich predchodcov, ktorý hovoril, že by sme mali racionalizovať prvok e, týchto služieb a možno, že by sa mal vytvoriť interinštitucionálny útvar medzi komisiou a CCCP, kde by došlo k centralizácii niektorých funkcií. Toto by zrejme uľahčilo e, život a posilnenie kapacít, keď ich potrebujeme a nemuseli by sme e, stále chodiť na, do súťaží a hľadať zdroje bez ohľadu na to, že vieme, čo by sme mali robiť. Možno, že by sme mali takto uvažovať. Potom je tu otázka symetrie medzi CPCC a vojenskými zložkami. a operatívne velenie, to je veľmi dôležité. Vidíme tu určitú otvorenosť zo strany e, príslušníkov a rady, ale možno, že e, treba postupovať postupne. Mohli by ste sa aj k tomuto vyjadriť? A potom ešte dva, ďal, dve ďalšie veci. V, v slu, vonkajšej službe, najmä pre, v otázkach Líbie a Stredomoria, tak ako tam vyzerá situácia s krízovou radou, ktorú sme v našej správe navrhli? Keď si pozrieme geografické operácie v rámci SOBP, Tak čo si myslíte o tejto pracovnej metóde, ktorá sa usiluje o koordináciu medzi e, dimenziou SOBP a geografickou dimenziou e, vonkajšej služby? Funguje to? Bolo by vhodné to posilniť, alebo malo by to zostať neformálne? A ešte posledná vec. Parlament teraz diskutuje o správe, ktorej sa bude potom hlasovať v júli v rozpočtovom výbore. Je to finančná správa, ktorá upravuje rozpočet v tých častiach, ktoré e, považuje za potrebné, to znamená aj v tých, ktoré majú vplyv na civilné misie. Takže sa chcem spýtať, ako vidíte našu správu a postoj spravodajkyni Gresslerovej. Myslíte si, že to, čo tam je, je vhodné, alebo je to príliš prísne? Určite by vám váš názor pomohol pri našej diskusii s ďalšími výbormi. Je to dôležitý dokument a je to vlastne zákon, ktorým sa bude riadiť rozdeľovanie peňazí v EÚ. Merci, madame Nikolaj, vice Ďakujem, pani Nikolaj. Ďakujem vám. Eh, chcela by som využiť tú príležitosť a položiť dve otázky. Jedna má vzťah ku hlavnej eh, úlohe CPCC eh, e a tá druhá sa týka implementácie procesu štvrtej generácie a potom otázka ľudských zdrojov. Členské štáty pripravili personál, ktorý sa zapája do civilných operácií, e, prechádzajú špecifickým, špecifickou prípravou, ktorú robia členské štáty. Mm, teda majú to robiť členské štáty, alebo bude pripravené nejaké špeciálne e, cvičenie pretože ich e, kapacita je naozaj e, rozhodujúca pre úspech týchto misií. A potom, aké sú kritériá pre nábor e, personálu? Je, zohľadne sa tam aj rodový aspekt? A potom posledná Gruzinsko. Poznáte Gruzinsko veľmi dobre, poznáte tú misiu a ako hodnotíte úspech tejto misie? Ďakujem. Prvako ako vám dám slovo, chcem medzi nami privítať e, delegáciu z Indonézie. Táto delegácia je z inštitútu kde spolupracujú vojaci a civilisti na vysokej úrovni a sú teraz na návšteve v Bruseli. Srdečne vás vítam. V našom podvýbore je dnes medzi nami veľvyslanec Haber, informuje nás, a teraz to poviem v našom žargáne, žargone po anglicky, ide o e, civilné plánovanie, a vedenie operácií, alebo teda plánovanie vedenie civilných operácií. E, ide o e, zasahovanie pri krízach. E, angažujeme sa po celom svete. To chcem teda povedať ku kontextu. A teraz by sme sa mali venovať odpovediam na otázky, ktoré dostal pán Haber a potom by mohli dostať slovo aj kolegovia z Indonézie. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa venovať otázkam postupne. Uh, warehouse to je vlastne uh, možnosť na zrýchlenie vysielania operácie, lebo väčšinou naše e, jednotky boli vysielané veľmi pomaly, napríklad Kosovo, tam to trvalo jeden rok. A teda musíme sa pripraviť na veľmi rýchle vysielanie, tak ako to bolo napríklad v Gruzinsku. E, tam sa to podarilo do dvoch týždňov po rozhodnutí rady. Prebehlo to dobre, z vonkajšieho pohľadu, ale z, z vnútorného pohľadu, kde som sa ja nachádzal, tam bolo veľa reakcií, mnohé zásadné prvky neboli e, pripravené, najmä v oblasti bezpečnosti, v čase, keď sme odchádzali na misiu. Takže warehouse alebo sklad vybavenia e, by e, veľmi napomohol v tejto veci. Ja si myslím, že to má aj pozitívne, aj negatívne stránky. Alternatíva, ako ste navrhli, pán Galer, e, e, by mohli byť dohody, pokiaľ ide o obstarávanie, napríklad výpočtová technika, komunikačná e, technika, výzbroj. Toto je cesta, ktorú zvolila komisia od misie v Gruzínsku Mali sme rámcovú dohodu, ktorá bola v platnosti a e, firma, ktorá bola partnerom, nedokázala e, výzbroj dodať. A e, dali nám teda vybavenie, ktoré bolo veľmi e, rôznorodé v siedmi rôznych e, e, farbách a, a my sme potrebovali e, biele e, farby, pretože mierové misie majú vždy biele farby, nech sú či už pod OSN alebo ako kolegynou organizáciou. Odvtedy sa uzavrelo viacero ďalších rámcových dohod, ale žiaľ, až potom, čo sme uzavreli e, toto obstarávanie, e, sme e, až keď sme teda uzavreli až potom, čo sme uzavreli obstarávanie e, obrnených vozidiel, tak e, potom sme mohli začať riešiť tú, riešiť tú otázku. Takže uprednostňovali by sme e, takýto sklad e, zbrojný. E, pokiaľ ide o personál, no, pokiaľ ide o justíciu a policiu, e, E, pracujeme cestou víziev na prispevenie cez členské štáty, tie potom to posunú na ministerstva a samozrejme ministerstva to musia cez svoju hierarchiu posunúť na jednotlivé velenia polícií e, a, ktorí sa e, zapoja do týchto misií e, a väčšinou tí manažeri nie sú e, nadšení, takže je to veľmi zložitý systém. E, E, v krajine, ktorú najlepšie poznám, to je Nemecko, tam poznám tie podmienky. Je to veľmi zložité. Máme federálnu políciu, štátnu políciu, máme istú, istú rovnováhu, rozdelenia, e, sú tam problémy s financovaním, takže je to veľmi, veľmi zložité v tejto funkcii sú len dva mesiace, ale určite sa na tie veci e, pozriem, navštívim ľudí a budem sa snažiť získať ich e, e, podporu na národnej úrovni, ale je to veľmi zložitá otázka. Na strane členov budúcich misií nie je problém, tam je podpora. Sú to ľudia, ktorí už boli 5-6 krát na tých misiách ale ako som povedal, ministerstva, ministerstva financí, e, tie, tie sú veľkou prekážkou pri poskytovaní personálu v našej dispozícii. No a potom samozrejme konkurencia e, OSN, NATO, OECD. A kladiem si otázku a o tom musíte rozhodnúť, či by sme v tomto prípade, e, pretože EÚ nám je najbližšia, či by sme nemali mať akýsi prístup EÚ najprv. E, teda e, to by, to by mohlo pomôcť e, úspešnosti na, našich misií z personálneho hľadiska. civilný komponent NATO. Áno, Samozrejme, na to e, sa môže rozhodnúť, e, akú stratégiu príjme a či príjme komprehenzívnu stratégiu. E, vojenské misie potrebujú mať civilnú stránku. SIVMIL to je uznávaná metodológia, ale otázka znie a vy reprezentujete veľkú väčšinu na to členských krajín. Ako, ako k tomu pristúpime? Ako som povedal prv, Európska únia má veľkú e, výhodu, hoci má aj veľa nevýhod. Teda ten rozsah plánovania a zdroje, ktoré má k dispozícii na to, má, to, to je obrovské, s tým sa nemôžeme porovnávať. Ale na druhej strane e, s nástrojmi komisie a s tými civilnými nástrojmi máme oveľa väčší rozsah nástrojov e, e, na tej civilnej strane v porovnaní s tou vojenskou. Takže túto e, výhodu by sme mali využiť a záleží na členských štátoch, ako rozdelia svoje zdroje medzi NATO a EÚ. Kortenberg v porovnaní s národnými centrálami a vedeniami. Áno, je tu e, asymetria a to je stará diskusia už z 90. rokov. najmä Spojené kráľovstvo e, nechce duplikovať e, štruktúry NATO. Ide tu samozrejme o, o ekonomické hľadisko a to by sme mohli vyriešiť. Ale ja si myslím, že to je v rukách členských štátov, nie v mojich rukách. Ja môžem len zdôrazniť, že by bolo veľkou výhodou, keď sme mali integrované velenie, pretože inak je koordinácia zložitá. A čím viac sú vzdialené, tým je to zložitejšie. a tie dva, respektíve tri komponenty, ak by sme tam mali aj SIF eh, komponent, tak eh, by bolo do, dobré, aby boli blízko pri sebe. No a potom eh, k tomu veľkému počtu otázok. Takže ľudské zdroje. Máme veľa dobrých ľudí, a oni sú schopní e, riešiť mnohé nepredvierané situácie. Ale v celku e, medzi našimi ľudskými zdrojmi sú významné rozdiely, napríklad pokiaľ ide o prípravu v členských štátoch. E, áno, kvantita, samozrejme, kvantita tej dileme sa nevyhneme. Na jednej strane máme pokladne a na druhej strane máme krízy. A, a tie sa nepohybujú rovnakou rýchlosťou. Takže my e, súťažíme o tieto ľudské zdroje a pracujeme za podmienok nedostatočných finančných zdrojov v členských štátoch a to je problém, ktorý ne, nedokážeme vyriešiť kým e, sme závisli od, e, e, od vysielania. Keby sme tých ľudí zamestnávali na voľnom trhu alebo rekrutovali z voľného trhu, tak by sme mali tiež tento problém. zamestnávanie samozrejme vždy bude závisieť od finančnej situácie členských štátov. Ďalej. Vzťah medzi našimi zamestnancami a CPCC. Tam mám 60 e, zamestnancov a potom 70 CMPD a 180 e, pre vojenských zamestnancov. Ja môžem povedať, že 60 nestačí na to, aby sme riešili všetky misie. Armáda zvyčajne kalkuluje, ale na to je rôznych, sú rôzne odpovede. Ale oni počítajú asi 120 e, pre operačné velenie a e, vyslané velenie, ktoré je integrované do misie. A u nás je to skutočne súčasť misie. Takže 120 na misiu, ak je to normálna misia, a máme 8 misií, a tie sú veľmi rôznorodé. Tam vznikajú problémy, pokiaľ ide o ich e, silu. Takže my si myslím, že to nestačí e, len tak, tak to zvládame. a, a je to vďaka, vďaka obetavosti našich zamestnancov. Naša najväčšia misia Kosovo, tam máme troch zamestnancov a dôvod je, pretože sú veľmi dobrí a, a zvládajú tu. Ale ako náhle jedného presunieme, tak, tak sa to zrúti. A toto vysvetľujem svojim, svojim manažerom. Takže áno, máme nedostatočný počet zamestnancov. Potom máme podporných zamestnancov v Bruseli, misie a tí, ktorí pracujú e, v Bruseli, aby riešili napríklad otázky obstarávania a to by mali byť naši vlastní zamestnanci a to musíme, to musíme e, zariadiť tak, aby to bolo pravidlo a, e, a aby tie misie fungovali. a preto e, tá naša schválená sila musí, musí byť rozšírená. Ďalej služby komisie. Viete, že z e, tie služby, s ktorými intenzívne spolupracujeme, sú pripojené na e, e, e spolo, e, na službu činnosť pokiaľ ide e, o warehouse a centrum vzdelaných e, služieb, asi na to myslíte, ja si myslím, že a e, tu hovorím zo skúseností vedúceho misi, myslím si, že tieto štruktúry musia byť súčasťou CPCC a nemôžu byť medziinstitucionálne. Nechcem samozrejme znižovať dohľad komisie, áno, komisia je zodpovedná za rozpočet a vrátanie nášho rozpočtu, to znamená, že musí byť plná transparentnosť a možnosť dohľadu. Ale my vieme, aké potreby majú misie, my tam cestujeme, um, hovoríme s nimi telefonicky každý deň, vieme, čo potrebujú. A vo chvíli, keď CPCC bude medzi misiou a obstarávaním, tak potom, potom budú problémy. Ja tam by som vám mohol menovať niekoľko ehm, príkladov. Ja musím s nimi byť v priamom kontakte, aby som vedel, čo potrebujú v misiách. Aby sme získali tak, e, musíme zdôrazniť blízkosť ku misiám a, a e, dohľad a kontrolu e, komisie. To je jedna z mojich dôležitých úloh a to je dôvod, prečo som prišiel, lebo ja toto pokladám za jeden z hlavných nedostatkov európskych misií v porovnaní s OECD a, a Eh, OSN. Eh, boli sme s nimi eh, v nasadení a mohli sme to porovnávať. Z mnohých zamestnancov sme od nich prevzali a oni dokázali veľmi dobre pracovať, ale obstarávanie hlavne nefungovalo. Takže toto je jeden z kľúčových elementov, aby misie mohli fungovať. Hm. Ďalej, sa týka ostatných návrhov, musím naozaj priznať, že počas mojich dvoch mesiacov na tomto poste som nemal veľa času na to, aby som dokázal stráviť túto tému a, a budem to musieť trochu oddialiť až e, do môjho ďalšieho vystúpenia pred vašim výborom. Zodpovedal som vaše ostatné otázky? Môžete zodpovedať to, čo si želáte. Môžete odpovedať na tie, na ktoré chcete. Pane Nikolaj, tréning a príprava na misie, samozrejme každá misia má svoj úvodný tréning, ktorá, ktorý po, zabezpečuje to, že ľudia sa oboznajme so situáciou v teréne. Bezpečnosť je veľmi dôležitá. Musíme zapadnúť do bezpečnostného konceptu danej misie od prvého pracovného dňa. To je veľmi dôležité, čiže miestne podmienky, kultúrne rozdiely, um, rodové vzťahy, samozrejme, to je veľmi dôležité v krajinách ako je Afganistan alebo Irak. My pracujeme na e, tréningu pred nasadením. Niektoré národy majú veľmi rozsiahlý tréning pred nasadením, najmä Švédsko, Fínsko a Nemecko. Ostatné národy sa môžu týchto tréningov zúčastniť, ale ešte stále tu je pomerne veľká asymetria pri celkovom nasadzovaní do takéhoto tréningu. Čiže musíme urobiť čosi. vy eh, rekrutujete personál, alebo tá, máte personál a ako náhle ho máte, tak žiadate o čas. Títo ľudia musia byť nasadení, potrebujete ich tam čím skôr. ich domáce krajiny ich chcú uvoľniť tak neskôr, ako to len bude možné. Oni chcú, aby tento tréning prebiehal u nich doma alebo v Bruseli. Ale ak by to bolo na misii, tak to už bude vlastne za cenu efektívnosti misie, pretože nemôžeme mať e, veľké, nemáme veľké možnosti na presahy. Takže keď prichádza nový člen misie na misiu a má povedzme len týždenný tréning, tak v tom čase už jeho predchodca vlastne odišiel z misie, čo je smutné a čo by sme prípadne mohli a, ehm, zlepšiť. Takže to je taká situácia, ale tréning je niečo, čomu naozaj venujeme mimoriadnu pozornosť. Kritéria pre nábor zamestnancov, čo sa týka sekundárneho personálu, napríklad aj z policajných jednotiek. V zásade my to ponechávame na členské štáty. Členské štáty si to vyberajú, ale pre manažérov tak my ich vyberáme vo výberovom konaní, ktoré budete určite dobre poznať, pretože v zásade to je to isté aj v rámci Európskej únie prostredníctvom výberových pohovorov. A v Gruzinsku to bol úspech. Možno to by mohla byť téma na ďalšiu polhodinu kľudne. Poviem to teda len veľmi stručne. Misia urobila, čo mohla, čo bolo v jej silách. Myslím, že teraz je čas na to, aby prevzala žezlo Ehm, politika, vždy je ťažké nájsť prechod e, z misie smerom k politike. Pretože zdá sa, že misia je akousi náhradou politiky, ale nie je tomu tak. Ďakujem pekne. A ešte posledná otázka od kolegu, pán Weigl. Máte slovo, nech sa páči. Má to naozaj veľmi výraznú pridanú hodnotu, ak takýto post zastáva niekto, kto má skúsenosť priamo z terénu. Pán veľvyslanec Haber bez pochyby e, takúto skúsenosť má. Aj z, aj z tejto diskusie si uvedomujem, že vy hovoríte na základe vašich hlbokých a rozsiahlých skúseností. Ale len e, to, že ste boli v Gruzinsku, alebo teda na základe toho, že ste boli v Gruzinsku, tak ja som sa rozšíriť tú diskusiu trochu viac a možno položiť otázku ešte k inej téme. A síce, či tu je nejaká potreba alebo nejaká pridaná hodnota, ak by sme mali misiu v Národnom Karabachu. Chápem, že misiu takéhoto typu v Národnom Karabachu nemáme neviem, akým spôsobom, aká je úloha možnej OECD misie. Ale je zrejmé, že tu dochádza k nejakému problému, je tu akýsi pad v tejto situácii aj napriek um, pomerne optimistickým odhadom, ktoré sme dostali prednedávnom eh, z tzv. Minskej skupiny, zástupu tzv. Minskej skupiny, toto je moja základná otázka teda. Ohľadom toho, čo môžeme spraviť, čo môže spraviť Európska únia, mimochodom to, že nie sme zastúpení v minskej skupine, to je nesprávne a ja to vždy využijem, možno sa by som to mohol kritizovať, podobne ako Francúzsko, mali by sme my aj my byť zastúpení na úrovni celej Európskej únie. Um, v rámci misie v Náhodnom Karabachu. A potom druhá, tá posledná otázka sa týka hraničného prechodu v Rafahu. A chápem, že od 11. mája už tam nie sme prítomní s našou misiou, alebo tá misia bola, bola predložená. Myslíte Rafah? Áno, v pásme Gazy. Hej, ďakujem pekne. Ivo, berem e, tvoju poznámku a páči sa ti Francúzsko, takže tak či tak. Pán Tárov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pekne, pán veľvyslanec Harber, eh, za vašu prezentáciu. Myslím, že to je poprvýkrát, keď som pochopil čosi, čo je... Eh, konečne chápem, čo sa skrýva pod skrátkou CPCC. Viem, že pôvodne sme nemali diskutovať o všetkých misiách, eh, alebo teda individuálne diskutovať o misiách, ale napriek tomu by som rád zdôraznil ten gruzinský aspekt, ktorý, o ktorom hovoril aj pán e, predseda Nikolaj. Mám tu dve špecifické otázky. Jeden sa týka samotného mandátu misie, ten bude končiť v septembri tohoto roka. A čo sa týka nového mandátu, ako dlho to bude trvať, kým ho zvážime? Viete odhadnúť, že ako dlho bude trvať, e, kým vlastne vytvoríme mandát takejto predloženej misie? A súčasný šéf misie Andrej Tiskievič bude pokračovať, alebo nahradí ho niekto, kto bude vlastne e, kto bude vytrenovaný ešte pred misiou. A potom posledná otázka, počul som o tej myšlienke spájať mandáty osoby špeciálneho zástupcu Európskej únie pre e, Západný Kaukaz a zároveň osobitného zástupcu EÚ pre gruzinskú krízu. Akým spôsobom a do akej miery? bude šéf misie Európskej únie a monitorovacej misie v Gruzinsku prepojený s novým osobitným zástupcom Európskej únie pre tento región. Pavel Vyslanec, ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka otázky Náhorného Karabáchu a konfliktu v tomto regióne, ako ste sami povedali, OECD je, to má na starosti so svojou skupinou Minsk. A pri takýchto konfliktoch dochádza vždy e, vlastne k istým institucionálnym e, konfliktom ohľadom možných poskytovateľov misií, ako je OECD a EÚ. A to bolo veľmi viditeľné aj v Gruzinsku. Nechcete, aby som hovoril čosi si o Náhornom Karabachu, pretože Kaukaz je je región, ktorý je úplne odlišný a dokonca aj tie dva konflikty v Gruzinsku, otázka južného Suzecka a Abcházska, sú veľmi odlišné, nemajú takmer nič spoločné, okrem toho, že sú to konflikty a sú v teri jednom teritóriu. Ale v zásade, ak dostaneme mandát, tak by sme mohli e, zaslať misiu do Náhorného Karabachu, ale OECD e, to bude robiť veľmi rado súčasné nastavenie, či sa zmení súčasné nastavenie v Minskej skupine, alebo či by sa to malo meniť, to je nad rámec môjho mandátu. Môžem povedať len toľko, že prostredie v Nahornom Karabachu bude nebezpečnejšie ako v Gruzinsku, ako určite viete, tam dochádza k denným prestrelkám na hraniciach. A Azerbajdžan eh, veľmi eh, tvrdo prezbrojuje, asymetria medzi týmito dvoma krajinami rastie. Túto jar Veľmi veľa expertov sa bálo, že dôjde k prepuknutiu vojny počas tohoto roka, tak sa našťastie nestalo. Mohli by sme tam zaslať misiu, ale to bude závisieť aj od politických konzultácií, ktoré e, musia byť tiež ešte ukončené. Ďalej, čo sa týka hraničného prechodu Rafah, tak misia je tu už, ab, už absentujúca od roku 2007, keď Hamas prevzal kontrolu nad e, pásmom Gazy. A teda odkedy Európska únia klasifikuje Hamas ako teroristickú organizáciu a keďže prítomnosť na, na hraničnom prechode Rafah by znamenalo spolupracovať s nimi, tak sme museli misiu deaktivovať. Stále je ale zavedená, stále funguje, ale je to aj kvôli tomu, že títo príjemcovia, e, ktorí hovorili aj o vlastne o dohode na základe e, palestinskej dohody došlo k evakuácii pásma Gázy. A teda táto e, právna pozícia by bola zrušená, ak by sme e, ukončili našu misiu, respektíve ak by sme ju zachovali na veľmi nízkej úrovni. A chápem, že to je často kritizované, ja som tam bol sám nedávno a a Izraelčania bez toho, aby mali konkrétnu perspektívu ohľadom možnej, možného oživenia tejto misie, tak požiadali, aby sme ju nechali eh, na, na mieste, respektíve aby táto misia zostala zachovaná. Takže je to na EPSC, eh, e aby eh, k tejto, v tomto smere prijala rozhodnutie. Ďalej je to otázka mandátu pre misiu v Gruzínsku. Tento mandát bude pravdepodobne rozšírený od 14. septembra, keď vyprší a predlžíme ho ešte na jeden mesiac, pretože Gruzinsko je jedna z tých misií, v rámci ktorých mandát pravidelne predlžujeme o jeden rok. A druhý šéf misie, eh, generál Tiškevič tam ešte nie je. on, sa, on, on prevezme svoje právomoci 18. júla a potom bude mať mandát na minimálne do ďalšieho mandátneho obdobia. Inými slovami, nenecháme ho tam len na dve, dva mesiace, to je zrejme. Ďalej, ako viete, e, došlo k spojeniu dvoch pozícií. E, dôjde k výberu vlastne jedného e, USR, ktorý bude nastavovať celé Gruzinsko. Keď ja som tam bol, tak tam boli dve, pozí- dve pozície. Teraz už bude len jedna. Mal som veľmi intenzívne kontakty vlastne s oboma Minimálne to je spôsobené tým, že ako šéf misie som sa zúčastňoval eh, ženevských diskusí, eh, ktorý, ktoré vedol Pierre Morel. A je to politické rozhodnutie, existencia eh, týchto pozícií to mierne komplikuje pre všetky delegácie, aby budovali politickú expertízu, pretože kým eh, tam bude eh, OSR, tak on bude vždy ten hlavný, eh, hlavný vyjednávač domácej vlády a ostatných vlád, ktoré sú k dispozícii, pretože on je vždy k dispozícii, pričom šéf delegácie je len ako chyby komunikátor pre, zo strany hostiteľskej krajiny. Takže to len počerkuje nevyhnutnosť súčasného úsilia vybaviť svojich vyslancov adekvátnou politickou kapacitou ale každý e, takýto šéf bude musieť veľmi aktívne komunikovať e, z USR, takže myslím, že to je veľmi dôležité, je to prebiehajúca výzva, aby EÚ e, konal ako jedne, jeden aktér a, a nie tak, že to bude na jednej strane misia, na druhej strane delegácia, pretože delegácia častokrát rozdáva tie dobroty eh, hostiteľskej krajine, ako napríklad eh, Raprošman eh, pri členstve Európskej únie a tie misie ale zároveň chcú čosi akési správanie na, na, priamo v teréne. A ak to spojíte, tak viete spájať jedno s druhým. Ak to oddelíte, tak jednou rukou môžete brať, ale druhou nemôžete dávať respektíve naopak, jedno môžete dávať, ale druhého nemôžete brať. Takže to je preto veľmi dôležité, aby všetci európsky aktéry boli koordinovaní. Vaša úplne prvá otázka sa týkala CPCC. Týkalo sa to toho, čo ste hovorili. Pevne verím. Pán veľvyslanec, ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Súhlasím s tým, čo hovoril pán Taran. Tá štruktúra, ktorú máte pod sebou, um, nedá sa ľahko vysvetliť, ako funguje a ako to je zabezpečené. Myslím, že ste veľmi efektívne zodpovedali na naše otázky. E, budeme vás tu mať pravidelne aj so šéfmi misií na pravidelnej a individuálnej báze. 8 e, šéfov misií, ktorých máte so sebou. Myslím, že uvidíte to aj 12. E, júna, tam budeme hovoriť o civilných a zahraničných misiách s vašimi partnermi v CMPT v Kongu. Pevne verím, že sa to objaví celý rad dôležitých otázok Takže ešte raz eh, vám ďakujem a uvidíme vás 12. júla. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za všetky vysvetlenia, ktoré ste nám poskytli a prajem veľa úspechov vo vašej práci a veľa odvahy a mm, teším sa na skole stretnutie. Dal by som teraz slovo našim hostom z Indonézie. Máme tu Národný eh, inštitút odozvy na nečakané udalosti alebo pripravenosti na nečakané udalosti. Ak by ste radi povedali pár slov, možno predstavili váš inštitút, nech sa páči. Ďakujem naozaj veľmi pekne, vážený pán predseda. Budeme hovoriť po francúzsky, ak môžeme. Pretože aj vy hovoríte po francúzsky. Jedne, že by ste hovorili po indonésky. Ja viem vás teda môžem hovoriť po francúzsky. A ďakujem teda pekne e, v prvom rade. A ja ďakujem aj všetkým prítomným poslancom Európskeho parlamentu. Je to pre Indonéziu naozaj veľmi dôležité. Od roku 1918 pardon, od roku 1968 sme sa začali osamostatňovanie a od roku 88 smerujeme k demokratizácii po konci súhartovho režimu. A sme radi, že tu bol aj pán veľvyslanec a ďalší poslanci Európskeho parlamentu. Dovolte mi vysvetliť, čo, aká je úloha našej delegácie. Národný inštitút spája politikov, No, vojenských eh, dôstojníkov, políciu, eh, zástupcov Sumatry pred, v minulosti sa všet, všetka, vlastne pra, všetky právomoci koncentrovali do Džakarty. Teraz máme vo viacerých regiónoch Indonézie väčšiu mieru samostatnosti a preto sa veľmi radi učíme a veľmi radi spoznávame formy demokratizácie. A sme tu ako zástupcovia neziskových organizácií. To znamená, že Nie všetci sme vládni úradníci, nie všetci sme e, vo verejnej službe. Máme tu veľkú mieru účasť aj e, vlastne lokálnych samozpráv. Cieľom je v prvom rade pochopiť úlohu, celom našej prítomnosti je pochopiť úlohu um, Európskeho parlamentu. a zároveň akým spôsobom podporujete demokratizáciu. Po útokoch na ostrove Bali v roku 2002 to samozrejme malo obrovský dopad na sociálny a ekonomický život v Indonézii. A ja by som rád vedel, akým spôsobom um, zákony fungujú v Európskej únii. Najmä akým spôsobom vlastne oslabujete pozície radikálov tu v rámci Európskej únie. Strategie komparatívne štúdie na vysokej úrovni um, sú veľmi zaujímavé. Radi by sme vedeli, aké typy štúdií boli vykonané. Náš inštitút v Indonézii je v zásade takým eh, think tankom priamo pod prezidentom Indonézie a my mu poskytujeme názory hľadom toho, ako eh, napríklad aj funguje Európska únia v rámci boja proti radikalizmu. Máme samozrejme 140 miliónov obyvateľov Indonézie, rôzne etnické skupiny, rôzne jazykové skupiny. Takže to je pre nás veľmi dôležitá téma. Takže to som toľko som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za prijatie. Monsieur le gouverneur, merci. Euh, Permettez-moi aussi de vous féliciter pour... Ďakujem veľmi pekne, pán guvernér. A máte vynikajúcu francúzštinu, musím povedať. Rozhodne to nie je ľahký jazyk. Ale ďakujem veľmi pekne aj za vašu návštevu dnes. Myslím, že tie témy, ktoré ste naznačili, e, najmä keď hovoríme napríklad o boji proti radikalizmu, e, hovorili ste aj o boji proti radikálnym organizáciám. Áno, to je správne. Akýkoľvek ozbrojený terorista a sú isté skupiny v rámci populácie, môžu byť eh, nazvaní, ehm, nemôžu byť nazvaní teroristi, ale v tom, čo robia, ich môžeme označiť ako radikálov. Môžeme mať skúsenosti, ako Európsky parlament dokáže fungovať, ako dokáže používať legislatívu pri boji proti takýmto radikálom prostredníctvom vzdelávania, prostredníctvom ďalších kanálov. Akokoľvek to môžete robiť, to všetko nás bude inšpirovať a radi sa od vás naučíme. Je to naozaj veľmi bohatá téma a ja neviem, či tú odpoveď nájdeme v našom podvýbore. Ale v prvom rade si myslím, že európsky projekt, tieto inštitúcie, vrátanie Európskeho parlamentu budú sa zúčastňovať na boji proti radikalizmu. My chceme mier priniesť mier európskemu kontinentu. Základným pilierom Európy je mier medzi krajinami, medzi krajinami, ktoré medzi sebou pridlho bojovali. Je to projekt, ktorý je zakotvený v boji proti extrémizmu a tomu, čo nazývate radikálne hnutia. Takže všetko, čo my robíme, európske inštitúcie, čo robia, pri tom všetkom vzdielame spoločné hodnoty. To je najlepšia cesta vpred a pokiaľ ide o legislatívu, tak každý členský štát je i naďalej zvrchovaný, najmä v oblasti protiteroristickej legislatívy. Každý členský štát má svoje špecifické nástroje, právne nástroje na e, boj proti terorizmu. A tu na európskej komisii máme, v parlamente máme výbor pre občianske slobody. Je to dôležitý výbor, ktorý pracuje na všeobecnom právnom rámci, pripravuje rôzne odporúčania pre Európsku komisiu, skúma otázky e, dodržiavania občianskych práv, sleduje harmonizáciu legislatívy na základe univerzálnych hodnôt predstav. My ako EÚ sa snažíme presadzovať tieto myšlienky aj na globálnej úrovni. Tieto zásady sú v našej trestnej legislatíve, máme dokonca osobitný súd pre ľudské práva, Európsky e, súdny dvor pre ľudské práva, ktorý funguje ako odvolací systém nad vnútroštátnym systémom a umožňuje takto poskytnúť nápravné opatrenie ako poslednú možnosť a aj ten predstavuje súčasť európskych štruktúr. Vyzval, poradil by som vám, aby ste išli do výboru pre občianske slobody, aby ste aj sa oboznámili s rámcom, v ktorom pracujú pri väčšej európskej harmonizácii v rôznych právnych oblastiach. v technickejšom duchu môžem povedať, že máme protiteroristického koordinátora v Európskej rade v rámci Európskej externej vonkajšej služby. To je nový orgán a tento koordinátor má e, svoju úlohu, pretože máme nielen jednu politiku, máme európsku stratégiu na boj proti teroriziu, ale máme aj spoločnú európsku stratégiu v boji proti terorizmu, ale členské štáty sú v týchto otázkach v prvom rade zvrchované, sebestačné, majú vlastné štruktúry a riešenia podľa toho, kde sa nachádzajú, aké majú skúsenosti, podľa toho, aké sú veľké. A v našom podvýbore pre bezpečnosť a obranu sa zaoberáme sledovaním vonkajších misií, ktoré realizuje EÚ, e či už e, sú civilného charakteru, takých máme 8, alebo vojenské misie. Myslím, že teraz máme 3 vojenské misie za hranicami EÚ. To je hlavná úloha tohto podvýboru. A Samozrejme, organizujeme vypočutia s osobami zodpovednými za boj proti terorizmu. Zaoberáme sa ale viac bezpečnostným aspektom, nie tak veľmi právnymi aspektami. Toľko vám tu môžem povedať. Možno, že niektorí z mojich kolegov by chceli ešte niečo povedať. Pán, pani Nec, pán Gála, nie? Nie, nevyhnutne. Ja som chcela len privítať túto veľmi dôležitú delegáciu z Indonézie. Je to totiž tak, že môj manžel a ja sme mali možnosť cestovať pomerne často do Inde, Indonézie. Nepoznáme ale celú krajinu, je to obrovská krajina. A chceli by sme privítať úsilie indonéskych orgánov ktoré sa už niekoľko rokov snažia potláčať proces radikalizácie a vítame to, že si uvedomujú jeho nebezpečie. Je to v prvom rade hrozba pre samotných Indonézanov a preto dúfam, že počas vašej návštevy tu dokážete zrealizovať užitočné výmeny skúseností. Ďakujem. Ďakujem. Možno by som mohol ešte dodať, že Indonézia je jednou z tých krajín, s ktorými má Európska únia skúsenosti z externých operácií, pretože sme sprostredkovali v AČE a myslím, že naša misia tam bola užitočná. Vtedy sme vlastne prvýkrát E, rozvinuli európsku e, misiu mimo územia Európy. Takže Indonézia je jedna z mála krajín mimo EÚ, ktorá má skúsenosti so zapojením EÚ do procesu mediácie. Chceli by ste odpovedať? Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie. Áno, zaujímal som sa o vývoj v Ače a takisto som sa aj oboznámil s misiami pri tsunami, kde ste tiež zohrávali veľkú úlohu. A aj to je niečo, čo má praktické uplatnenie. Mnohí Indonézania považujú Európu za veľmi nápomocnú v humanitnej oblasti a preto sa vám chcem poďakovať za to. Predseda hovorí, ďakujem vám, guvernér, za vaše milé slova. Vítajte ešte raz v Európskom parlamente a dúfam, že budete mať veľmi užitočnú misiu a mnoho príležitostí stretnúť sa s nami ešte aj v budúcnosti. Prajem vám príjemný pobyt a ja odročujem našu prácu do 12. júla, keď sa budeme zaoberať ďalšími misiami a ich úlohami. Ďakujem.